Drahé kolegyne, drahí kolegovia, Rád by som vám zaželal šťastný nový rok. 13. výročie Sacharovovej ceny nám ukladá povinnosť uctiť si výhercov tejto ceny, pretože oni symbolizujú